Dear colleagues, we can start. Kolegyne, kolegovia, myslím si, že môžeme začať naše zasadnutie a ja by som rovno začal bodom číslo 1, schválenie programu schôdze. Ak nie sú žiadne námietky, môžeme považovať tento program za schválený bez akékoľvek úpravy. Poďme k bodu číslo 2, oznámenia predsedajúceho informácie z misie Envy. V dokumentoch máte informácie, pokiaľ ide o delegáciu parlamentu, pokiaľ ide o COP20 aby, v Lime, aby som tak skrátil, a pokiaľ ide o túto správu z delegácie, potom pokiaľ ide o návštevu februári, to je druhá, druhý dokument, ďalšie zasadnutie Envy sa uskutoční 8. júna budem mať prezentáciu komisie, pokiaľ ide o GMO. Spoločné verejné vypočutie bude organizovať Envia DV pondelok 22. júna podiel e, cieľu udržateľného rozvoja. Pokiaľ ide o náš tlmočnícky režim, režim máme zabezpečené tlmočenie 22 jazykov a ako to bežne býva, toto zasadnutie je vysielané na internete. Item 3, change announcement. Bod číslo 3, oznámenie teda, že pokiaľ ide o odporúčanie, ktoré prijali koordinátor 20. mája, bolo vám to zaslané konec koncov elektronicky, ak nebudú žiadne námietky, môžeme považovať tieto informácie schválne. A teraz môžeme pristúpiť k bodu číslo 4. Tu ide o správu výboru o prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaniach pokiaľ ide o stredne veľké spalovacie zariadenia a nové potraviny, pokiaľ stredne veľké spalovacie zariadenia. V Štrásburgu minulý týždeň sa uskutočil prvý neformálny trialóg a parlament, výbor Envy ako aj komisia mali názoru, pokiaľ je hlavné prvky návrhu, napriek veľkým rozdielom, pokiaľ ide o pozície radia a parlamentu, Prebiehalo to všetko v konštruktívnej atmosfére a podarilo sa odsúhlasiť, aby sa niektoré veci delegovali na technickú úroveň ešte pred druhým trialogom. Druhý trialog sa uskutoční 2. júna. Pokiaľ ide o nové potraviny, ako si iste spomínate, naposledy sme rozhodli a vlastne sme mali tretí trialog a tam bol návrh rade pokiaľ tie dva hlavné aspekty, ktoré zostali otvorené, na jednej strane sú delegované akty, pokiaľ je zoznam nových potravín a na druhej strane tu bol problém, ktorý sa týka klonovania. Ide o rozhodnutie o článku alebo úvodnom ustanovení. My sme prišli s našim návrhom vo vzťahu k rade. Tento návrh bol zamietnutý a z toho vyplynulo, že musíme začať diskusie na novo v rámci druhého čítania. No a teraz môžeme pristúpiť k bodu číslo 5 nášho programu emisné limity a typové schválenie spalovacích motorov necestných pojazdných strojov. No a máme tu návrh správy, ktorú vypracovala naša spravodajkňa Elizabeta Gardini. Začal by som tým, že rovno dám slovo Elizabete, poprosím ju o prezentáciu správy. Nech sa páči. Allora... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som stručne vás poinformovať. Ide tu o nariadenie, ktoré má nahradiť staršie nariadenie. A týmto pádom navrhujeme, aby sa stanovili emisné limity spalovacích motorov, necestných pojazdných strojov. A tu ide o to, aby sme dosiahli spoločný harmonizovaný trh, kde by boli stanovené, tak povedať, štandardy pre produkty. Chceme zabezpečiť racionalizáciu, pokiaľ ide o tie veci, ktoré boli už súčasťou starého nariadenia. Tu ide pre všetkým o motory, ktorých výkon je nižší ako 32 kW a ktoré sa využívajú na rôzne účely, je teda necestné stroje. My sa tu snažíme vypracovať normatívny a pre stabilný rámec, ktorý potom e, umožní dlhodobé plánovanie investícií, ktoré sú nevyhnutné v tejto súvislosti. Ja vychádzam z toho, že pokiaľ ide o návrh komisie, tak e, celkovo si myslím, že je to pozitívny prístup, pozitívny návrh. Je to teda výborné východisko pre ďalšiu prácu a myslím si, že je možné ešte niektoré veci dopracovať a zlepšiť Ide to totiž toho špecifika tohoto sektoru, ktoré musíme podľa môjho názoru zohľadniť a sú tu určité typy motorov, ktorých sa bude týkať toto nariadenie. Pokiaľ ide o teda moju správu, bolo tam predložených 44 pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ ide o tie najdôležitejšie, ktoré boli predložené, a chcela by som teda vo všeobecnosti sa vyjadriť k jednotlivým oblastiam, ktoré pokrývajú a ktoré ja považujem za dôležité. Pokiaľ ide o motory, spalovacie motory, sme za to, aby sa vlastne uplatnila doložka, tak ako to bolo vlastne v rámci toho predchádzajúceho nariadenia. A myslím si, že pokiaľ ide o hlasovanie na výbore IMCO, myslím si, nemôže byť zohľadnené v takej miere, ako to vlastne vyplynulo z samotného výboru, totiž to môže nastať situácia, že by sa nepodarilo držať niektoré definície, ale ako som vravala celkovo s tým súhlasím, som toho názoru, že pokiaľ ide o definície, tak eh, tam je dôležité stanoviť určitý pevný časový rámec 10 a 15 rokov a toto obdobie bude dôležité na to, aby ak sa nejaký motor poškodí, mohol byť nahradený. Myslím si, že je to pozitívny prístup, eh, hľadanie pozitívneho riešenia. Pokiaľ ide o väčšie motory, myslím si, že tento časový rámec už by asi nemal byť taký rozsiahlý. Tu ide o jednotlivé časové cykly a samozrejme možno sa zamýšľať s rozličnými riešeniami. Tu ide o to, ako zabezpečiť amortizáciu investícií, takže je dôležité samozrejme zohľadniť technologický vývoj tejto oblasti. Pokiaľ ide o niektoré pozmeňujúce návrhy, tie sa zamerali na, zamerali na prechodné obdobie na tejto súvislosti musíme zabezpečiť, aby všetky podniky, ktoré budú dotknuté, totiž to musíme si uvedomiť, že sú také podniky, ktoré vyrábajú iba motory, niektoré e, celé zariadenia, vrátanie motorov, takže dotknuté budú rozličné typy podnikov a musíme zabezpečiť to, aby jednotlivé typy e, podnikov mohli vyhovieť týmto požiadavkám. Na to potrebujeme vlastne prechod, to prechodné obdobie a musíme nájsť takú vyváženú lehotu. Je tu taký osobitný sektor, ktorý sa týka samohybných eh, žeriavov a myslím si, že je dôležité dodať do toho prechodného obdobia ešte 6 mesiacov, celko by to mohli byť aspoň 12 mesiacov, je dôležité zohľadniť špecifika tohoto sektoru, pokiaľ ide o tieto samohybné žeriavy. No a tu ide aj o ďalšie dotknuté legislatívy, napríklad ak tieto, e, ak tieto žerevy sú prepravované v cestnej premávke, musíme si uvedomiť, že je to oblasť, kde nie je celkový vysoký počet takýchto zariadení. No a potom ide určité práhy, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o emisné limity, samozrejme chápame, že to bude viesť s tým problémom, a bude teda nevyhnutné, aby podniky vyvinuli nové motory, ktoré budú vyhovovať týmto požiadavkám. Samozrejme pre väčšie podniky to bude jednoduchšie vyhovieť týmto požiadavkám, pre malé podniky to bude zložitejšie. Takže malé podniky, samozrejme ako to tradične býva, budú mať s tým väčšie problémy, je tam väčšia záťaž, samozrejme nemajú e, také možnosti, aké sa núkajú veľkým podnikom, majú problém získať potrebné informácie, potrebný know-how na to, aby mohli vyvinúť nové motory. Takže ja by som navrhovala dodatočne tam dať ešte 12 mesiac, dodatočne 12 mesiacov pre malé podniky, pokiaľ ide o prechodné obdobie. Komisia by chcela, aby boli pokryté aj malé podniky a to budú také, ktoré produkujú menej ako 50 jednotiek ročne ja som sa zamýšľal na touto problematiku, aby som zvýšila do istej miery túto prahovú hodnotu treba na 80 jednotiek ročne. Pokiaľ ide o sektor železníc, obdobie jedného roka, tak ako je to uvedené v návrhu komisie, by mohlo spôsobať určité problémy mm, v súvislosti s požiadavkami, s ktorými je konfrontovaný sektor železníc, Totiž to musíme si uvedomiť, že sú tam iné legislatívne návrhy, ako napríklad smernica o interoperabilite a smernica o vozovom parku. Takže tu bude dôležité harmonizovať túto novú legislatívu s ostatnými legislatívami, ktoré sa pripravujú. Na tejto súvislosti je dôležité podotknúť, že sektor železníc by mal dostať príležitosť využiť náhradné motory a to preto, aby samozrejme to sa dal zrezať pre všetkým v rozumnej časovej lehote do 15 rokov, takže ako som povedal, toto je iba istý návrh a ja som samozrejme zvedavá na názory kolegyň kolegov. No a zároveň ma zaujíma aj dátum nadobudnutia účinnosti legislatívy. Nechcem mať nejaký proces dvojitého schvalovania, ktorý by bol veľmi náročný z časového hľadiska aj nákladovo zložitý. Tu ide o to, že motory, ktoré sa využívajú v železničnej doprave, by sa mohli využiť pre rozličné typy zariadení. Pokiaľ ide o motory vo vnútrozemskej vodnej doprave, myslím si, že návrh komisie je veľmi ambiciózny a musíme zabezpečiť to, aby sme nevytvorili dodatočnú záťaž pre sektor, ktorý vlastne už e, má problémy, ako pokryť e, svoje investičné náklady, ak ide o mm, ročnú kapacitu, ktorá dosahuje niekoľko sto e, zariadení. Takže musíme vytvoriť vočím takú priateľskú legislatívu. Musíme pokryť zároveň aj veľké motory, ktoré sa využívajú v vnútrozemskej vodnej doprave. No a potom je dôležité porovnanie so legislatívou, ktoré je v USA, malo by to byť, má by to byť jednoduché a porovnateľné, totiž to chceme pôsobiť na ich trhoch. Samozrejme, keď si porovnám situáciu Európskej únie a v USA, tam je to veľmi rozdielna situácia, pre všetkým pokiaľ je hustotu obyvateľstva. Takže myslím si, že je možné doplniť americké štandardy tým, že by sme tam doplnili aj ešte emisie pevných častíc, kde vyšlo stroje s vyšším výkonom ako 300 kW. No a potom sú tu ešte niektoré oblasti, ktoré nespadajú úplne prísne pod rozsah pôsobnosti legislatívy, ale aj keď tam nebudú presne spadať, budú určite ovplyvnené tou legislatívou. Tu môže ísť o nariadenie o strojových zariadení využívaných v polnospodárstve a v lesníctve. A tu ide teda o necestné vozidlá. Je tu teda o traktory, ktoré budú musieť splňať týmto požiadavkám musia splniť tieto požiadavky. Pokiaľ ide o traktory, samozrejme ich sa týkajú, týkajú pravidlá ohľadne mm, povolených rozmerov. Sú to strojové zariadenia navrhnuté na splnenie určitých úloh, ktoré sa využívajú aj v sadoch a aj vo vinohradoch napríklad. Takže ak by mali mm, vyhovovať e, emisným limitom Eur 5, museli by sa upraviť špecifickým spôsobom, musel by sa upraviť dizajn, ako aj ich rozmery a to by potom spôsobovalo problémy, pokiaľ je využívanie týchto e, strojov a vlastne neboli, to, neboli by to prísne vzaté traktory. To znamená, že by sme sa ocitli skutočne v zložitej situácii, museli by sme zmeniť mnohé aspekty polnospodárstva, takže pokiaľ ide o sady a vinohrady, častokrát sú seba veľmi vzdialené, nie sú také rozsiahle, častokrát ako v USA. Takže ja som tam dopracoval revíznu doložku, aby sme zohľadnili špecifika týchto strojových zariadení. To znamená, že na záver by som chcela vás upozorniť na túto revíznu doložku. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tu mali pozmeňujúci návrh, ktorý by nahradil fázu 5 analýzou, ktorá by sa opierala o disponibilné technológie a analýz nákladov a prínosov za účelom toho, ako znížiť ďalej e, do budúcnosti emisné limity a možno by bolo možné vypracovať ďalšie legislatívne návrhy tejto súvislosti, aby teda priemyselné odvetvie vedelo, čo môže očakovať po fáze 5. My sa teda snažíme implementovať ambiciozne politiky, ktoré sa budú týkať ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Takže mali by sme tu mať určitú takú dlhodobejšiu perspektívu, mali sme tu mať taký dlhodobejší náhľad, aby investičné odvetvie mohlo lep- sa lepšie pripraviť, zabezpečiť potrebné investície. To je bolo všetko, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz môžeme začať prvým kolom. Vyjadria sa zastupcovia politických skupín a začneme hneď socialistickou skupinou. Nech sa páči. Um. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem sa poďakovať pani Gardíny za odvedenú prácu. Teším sa na ďalšie konštruktívne stretnutia. Už sa takéto stretnutia uskutočnili. Hovorím tieňových spravodajcov. či, určite sa nám podarí dosiahnuť výsledok, ktorý zohľadní na jednej strane ambicioznosť a flexibilitu tam, kde je to nevyhnutné. Pokiaľ ide o samotný kontext tohoto návrhu, pokiaľ je emisie v cestnej a necestnej premávke, musíme si uvedomiť, že 30% NOx emisí na úrovni EÚ, pokiaľ ide napríklad o Londýn, tak e, tam tieto pevné častice tvoria asi 15 celkových emisí, takže to znamená, že okolo 90 obyvateľov miest EÚ sú vystavené skutočne um, veľmi znečistenému vzduchu a už teraz je nám známe, že asi 400 tisíc obyvateľov EÚ zomierajú každý rok e, z dôvodu nečistého vzdušia. Pokiaľ ide o moju úlohu ako tieňového spravodajca, ja som zodpovedný za vnútroštátnu, zmenice pre vnútroštátne emisné limity, tak ja považujem tieto návrhy za dôležité. Je dôležité, aby sme to dobre nastavili, musíme byť v súlade s tými stropmi, ktoré vytvoríme v iných oblastiach. Tu ide o výhľad do roku 2020 a 2030. No, pokiaľ ide o um, poruš- um, konanie pre porušenie pravidiel, ak teda sa nenaplňa predpoklady európskej legislatívy, tak myslím si, že toto je dôležité. Musíme mať takéto opatrenia, ak chceme riešiť otázky emisie znečistenia vzdušia do budúcnosti, do roku 2030. Jednoducho nemôžeme pokračovať v tejto situácii. Zomierajú stovky tisíc ľudí predčasne na základe z dôvodov nekvalitného ovzdušia. Ja by som sa teraz chcel zamerať na niektoré aspekty správy. Niektorými súhlasíme, niektorými nesúhlasíme. Začnem teda prechodným obdobím my sme proti tomu, aby sa prechodné obdobie rozšírilo tak, aby sa mohli aj staršie strojové zariadenia uvádzať na trh potom, ako budú platné nové emisné standardy, pokiaľ je pôvodný návrh komisie 18 mesiacov mal byť dostačujúci a pokiaľ ide absolútne maximum, ktoré by sa malo povoliť v takých nešpecifických prípadoch, je možné spomniť viaceré príklady, ktoré sa týkajú toho, že jednoducho musíme zohľadniť niektoré špecifické situácie. Pokiaľ nejaké ďalšie omeškanie, myslím si, že to by ohrozovalo kvalitu životného prostredia, na trh by sa dostávali staršie, znečistujúce zariadenia, aj keď by tu už boli nové varianty, čo boli zásadné a myslím si, že nesmieme na to zabúdať a okrem toho, pokiaľ ide o e, produkciu do zásoby, to sa týka pre všetkým väčších podnikov, tak tam je veľký potenciál a mohlo by keby sa prechod prechodné obdobia, veľmi to hrozilo tieto výsledky, potom sa dotklo pre všetky malých a stredných podnikov, ktorí nemajú také možnosti, aby si vytvárali zásoby takých starších zariadení. Pokiaľ ide o tie národné motory a ustanovenia týkajúce sa týchto skutočností, sme znepokojení, pokiaľ ide o pravidlá, že, e, kde môžu nahradiť pokazený motor e, spoločnosti motorom, ktorý splňa staršie standardy, takže aby som chcel navrhnúť, aby po, pokiaľ je to povolenie a to obdobie bolo kratšie, aby to boli prísnejšie pravidlá, pokiaľ je využívanie národných motorov. z keď navrhla 10 rokov pre väčšinu strojov, aby sa navrhlo 7 rokov, to by malo stačiť. Like look... A takisto sa treba pozrieť na to, ako budeme tieto ustanovenia kombinovať s ďalšími predpismi, pokiaľ ide o strojový pár, pokiaľ ide o necestné vozidlá, tak aby sme našli efektívny spôsob zníženia emisí. A tu by som chcel počuť práve stanovisko komisie. A pokiaľ ide o špecifické výnimky a odporúčania, tak treba zohľadniť jednotlivé špecifické prípady. Prípad od prípadu, dnes sme to už počuli, viac informácií, ako môžeme sa pohnúť dopredu, ak hospodárska výhoda prevažuje životné prostredie, tak musíme nájsť určitú flexibilitu. Ale treba jednoducho pre všetkých výrobcov ponechať rovnaký manevrovací priestor a keď žiadame menej v niektorých sektoroch, tak ostatné sektory budú musieť urobiť viac. Takže musíme všetko zvážiť v takomto kontexte. A pokiaľ ide o tie limitné hodnoty v prílohe číslo 2, tak tu návrh komisie viac menej berie do úvahy naše štandardy so štandardmi pre veľké nákladné vozidla a to podporujeme, ale sú tu niektoré motory, kde tie limity sú príliš slabé a chceli by sme, aby boli posilnené, predovšetkým pokiaľ ide o dízlové lokomotívy, to sú emisné limity, ktoré máme v štádiu A3 stanovené, sa nevyvíja, nevyvíjalo doteraz. Ešte stále tu máme teda dízlové motory v prevahe a to treba jednoducho nahradiť. A chceli by sme, aby sme mali stanovené limity, pokiaľ ide o e, motory väčšie ako 650 MW, tak ako to je stanovené pre všetky motory pod kategóriu. kategóriou. Takisto pokiaľ ide o e, predpisy týkajúce sa zdravia, to je obsiahnuté v našom návrhu, ale nie v tom najnovšom a v kontexte teda pozmeňujúceho návrhu číslo 10, ktorý by mohol tie podmienky sprísniť, E, bude to ťažšie pre niektoré sektory a pracoviska a tu by sme chceli, aby sa zvážilo napríklad znovu zavedenie práve toho aspektu bezpečnosti do tohto druhu legislatívy. Takže na záver podporujeme pozmeňujúce návrhy spradáca, aby sa nahradil tento certifikačný systém elektronickým systémom a aj to, aby tá výmena údajov bola jednoducho prostredníctvom informačného systému vnútorného trhu, to už bolo stanovené a myslíme si, že to by boli dobré zmeny a pozmeňujúce návrhy, ktoré by znížili bytočné administratívne zaťaženie a chceme, aby to podávanie správ ohľadne monitoringu emisí, aby to bolo do roku 2023 a nie do roku 2025 spustené ak tu budú jednoducho rozdiely v porovnaní s realitou, tak ako to napríklad máme v prípade testovania aut, o čom už máme informácie, tak chceme informácie, čo možno náskôr, a to je potom vlastne ten dôvod, prečo budeme takto postupovať. Ďakujem pekne. A teraz pán Duncan. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. My za ECR podporujeme tento prístup, a e, skutočne gratulujem pani Gardini za túto vynikajúcu odvedenú prácu. Je tam viacero vecí veľmi dobre urobených. Počuli sme to vlastne e, už od viacerých rečníkov ohľadne toho, že sa tu spomenuli viaceré druhy emisí a takisto vlastne sa tu spájajú, tie, tie štandardy stanovujú na úroveň Spojených štátov amerických a Japonska, takže máme spoločný prístup a to treba uvítať ale ja by som nebol z EKR, ak by som sa nevyjadril k niektorým kritickým veciam, tak ich spomeniem. Napríklad je tu nedostatok regulačného procesu na to, aby jednoducho e, sa na, vyriešila tá téma náhrady motorov. Už sa to tu spomenulo, to sa napríklad týka uh, životnosti motorov a týka sa to predovšetkým takých podnikov, kde sa jednoducho nedá nahradiť celé vozidlo iba preto, že motor sa pokazila. Pani Gardini už urobila nápravu v tejto veci, takže musíme sa aj za to poďakovať. A ďalšia potenciálne problematická vec, a spravodajkynia sa takisto všimla a už to spomenula, to je to, že jednoducho tie ambiciozne limity by mohli mať mm, dopady na producentov takýchto motorov a preto treba revizovať limity na to, aby spravodajkynia jednoducho e, vyriešila túto situáciu v rámci stanovených limitov. A posledná vec, ktorá je možno taká menšia, ale treba na ňu upromiť pozornosť, Teňoví spravodajcovia sa tomu už venovali. Ja som zo Škótska. Je to región, je to národ, to je možno lepší výraz, je to národ, ktorý má veľké pobrežie a tam sa týka predovšetkým, tam ide predovšetkým o, mot, o lodné motory. Takže toto je takisto kľúčová oblasť vo viacerých členských štátoch a to netýka sa iba Škótska a treba pre tieto vozidla vybudovať také motory, už sa vlastne tomu venujeme 10 rokov a nevieme, že či to tento predpis vyrieši. Bolo by dobre, ak by sme dosiahli tie stanovené limity vzhľadom na tie problémy, ktoré tu máme. A pokiaľ ide o chladenie takýchto motorov, tak tu tie problémy s tým súvisiace treba znižiť, aby jednoducho sme dostali tým limitom, ktoré máme stanovené. Mohol by som o tom hovoriť hodiny, ale jednoducho asi už skúšam vašu trpezlivosť, takže dúfam, že tieňoví spravodajcovia sa k tomu vyjadria a toto je podľa mňa kľúčový pozmeňujúci návrh tomuto návrhu. Ďakujem pekne. A teraz za Alde pán Vitema. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za tento pragmatický prístup, ktorý my veľmi oceňujeme. Je to konštruktívny prístup, ktorý jednoducho tu máme a ja v plnej miere súhlasím s tým, čo ona navrhla a musíme to od prípadu k prípadu preskúmať. Sú tu viaceré okolnosti vo viacerých sektoroch, ako chceme skutočne postupovať. Súhlasím s tým, že sa tu znovu zavedú že tu tá doložka o náhrade motorov, to by bolo také pochybné, ak by sme to jednoducho ignorovali, pretože nemôžeme vyhodiť vozidlo, ak sa pokazí motor, to by malo väčší dopad na životné prostredie, takže lepšie, keď sa vy eh, keď sa nahradí motor. A pokiaľ ide prechodné obdobie, tak to musíme takisto postupovať z prípadu k prípadu a musíme počítať s časom na to, aby sa tu umožnila inovácia, aby sa urobili konkrétne kroky k zlepšeniu kvality vzduchu. A pokiaľ ide ten prach malých a stredných podnikov, je veľmi dobré, dôležité, aby sme sa na to pozreli a našli jednoducho e, prahové hodnoty na to, aby z toho boli začlenené všetky malé aj stredne veľké podniky. A pokiaľ ide o Holandsko, je veľmi dôležité, aby tie pobrežné vozidla boli do toho začlenené a tie štandardy s tretimi krajinami ako Spojené štáty americké, treba jednoducho tieto štandardy prispôsobiť a to je podľa môjho názoru všetko z mojej strany a ja, očaká, ja ocenujem ešte raz spoluprácu s ostatnými spravodajcami. Ďakujem. Pán Ek tu nie je, takže pán Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani Gardini za jej prácu k tejto zložke už to viacerí povedali, že je to kľúčová práca. Z jej strany, hoci to znie všetko veľmi technicky, ja som sa snažil to vysvetliť občanom, hovorili sme o týchto komplikovaných názvoch, ale jednoducho ľudia na to nereagovali tak, ako by sme boli očakávali. A musíme si uvedomiť, že to má veľké dopady, tak ako na to povedali, reagovali viacerí kolegovia. A v tomto kontexte by som chcel spomenúť, zareagovať na to, čo povedal kolega z EKR. V súčasnosti EKR má spravodajcu k téme, e, teda k smernici NEC, to znamená, kde sa stanovujú tie stropy. A vždy, keď hovoríme, kde vyjednávame so spravodajcom za EC, EKR, tak ona vždy povie na to, že je veľmi dôležité, aby sme mali dobrú legislatívu o tej základnej, bazálnej úrovni. Pretože keď urobíme strop, ak tá legislatíva nás základov bude zlá, tak jednoducho sa nám nepodarí dosiahnuť tie limity v rámci tých stropov, ktoré máme stanovené a potom komisia sa bude snažiť vysvetliť krajinám, že nedodržiavajú predpisy, takže v tomto kontexte je tu určité prepojenie a EKR vlastne vždy robí takúto základnú politiku, bazálnu politiku. Áno, máme takúto bazálnu politiku a čo robí EKR? Op- umeškáva implementáciu a sú tu stále zavedzané väčšie výnimky. To nie je veľmi koherentné, ak by som to mohol povedať. A nakoľko EKR stále hovorí o lepšej regulácii, takže by sa možno mohla interne pozrieť na to, či majú nejakú koherentnosť v interných e, predpisoch, ale podľa môjho názoru tomu tak nie je. A predtým, než prejdeme k väčšiemu množstvu výnimiek a nejakej spomalenej implementácii, tak by sme mali robiť všetko preto, aby sme nepostupovali nedôsledne, keď budeme stanovovať stropy pre NOx a PM10. Takže to sú všetko veci, na ktoré my môžeme mať konkrétny dopad. Pani Gardini istote nebude prekvapená, že ja som kritický k tejto správe. Ja očakávam, sa ocenujem vašu prácu, ale predsa len sú tu určité otázky, prečo vlastne rozšírujete implementačnú fázu z 18 na 24 mesiacov a prečo vlastne tu dávate také jasné výnimky pozmeňujúci návrh 16 a 17. A takisto si myslím, že to je otázka aj pre komisiu, pretože aké budú dopady týchto výnimiek, ja by som chcel počuť možno viac zo strany komisie, pretože oni to jasne nenavrhli a predtým, než prejdeme k diskusii o takýchto výnimkách, o ktorých ja som nie presvedčený, tak by som chcel počuť z komisie mieru aby sa vyjadrili k miere dopadu týchto výnimiek a čo vlastne chceme dosiahnuť, pretože ak nie, tak jednoducho budeme tu robiť iba budeme zasa vymýšľať iba koleso a už sme to tu mali v minulosti. Budú sa tu viacerí potom sťažovať na to, takže e, bude sa to ťažko implementovať. Takže treba si uvedomiť, kam sa chceme dostať. A ešte otázka pre komisiu. Áno, snažíme sa tu zosúľadiť viaceré tie druhy legislatívy, ale dosť prekvapujúce, že jednoducho to prispôsobujem pre všetkým Spojeným štátom americkým. To samozrejme nesúvisí s TTIPom to je možno iba taká retorická otázka, ale je dosť prekvapujúce, že odteraz v každej legislatíve všetko zosúľadujeme so Spojenými štátmi americkými a ich štandardami. Ľudia už hovoria, že TTIP je jednoducho nepriateľný, Takže je dosť prekvapujúce, vidíme, že takéto veci dejú. A ešte jedna otázka, prečo sa neprispôsobuje napríklad Švajčiarsku, ktoré je predvojom, pokiaľ ide o implementáciu z týchto predpisov. Takže prečo vlastne sa neprispôsobujeme takým krajinám, ktoré sú úplne vpredu a kde vidíme, že implementácia by mohla byť oveľa rýchlejšia, ako rada poukazujú niektorí poslanci tu v miestnosti. Takže ja by som chcel sa sústrediť predovšetkým na tých na tých, čo sú úplne vpredu a nie na tých, čo zaostávajú. Ja chcel by som počuť ešte, aby sme uistili, že to skutočne nesúvisí s tým typom, ako nám to tu vždy za každým vysvetľujú dokola, dokola a ja som stále viac skeptickejší, pokiaľ ide túto argumentáciu. Takže na záver by som ešte povedal, že sa teším na veľmi zaujímavú diskusiu. Ja urobím všetko preto, aby sme boli konzistentnejší, dôslednejší v tom, čo chceme dosiahnuť v rámci smernice cenek a dúfam, že ostatné skupiny sa snažia o to isté, áno. A v tomto kontexte by som chcel povedať, že sa teším na konštruktívnu spoluprácu s pravodákyňou, ale uistujem vás, že ak odsúhlasíme ďalšie výnimky a ďalšie obmedzenia, respektíve e, predloženie toho implementačného obdobia, tak chceme počuť jasné argumenty a doposiaľ sme ich nepočuli. Ďakujem pekne a teraz pani Evi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem spravodajkyni za odvedenú prácu. Teda máme tu viaceré parametre, ktoré chýbajú, pokiaľ ide o CO2 a podobne. Predsa len si myslím, že je časový, ten časový harmonogram sa zdá, že zagarantuje jednoducho implementáciu nových štandardov. Niektoré z týchto výnimiek, ktoré navrhuje spravodajkyňa, bohužiaľ nás nepresvedčili, ako napríklad redefinícia tried a kategórií, to je príloha 2 a 3, ale vš- predsa len súhlasíme s niektorými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sú tu obsiahnuté, kde napríklad sa chce dosiahnuť zníženie administratívneho zaťaženia a ten systém výmeny informácií medzi členskými krajmi, Takisto súhlasíme aj s tou myšlienkou, aby sme tu mali aby sme tu mali e, zosúladenie týchto certifikačných postupov na úrovni digitálnej prístupnej databázy. Takže súhlasíme s viacerými tými argumentami, ale predsa len zdieľame tie obavy, ktoré vyjadril pán kolega Eichhout, ktorý hovorí o týchto obavách opakovane. A ja by som chcela povedať, že prítomnosť Spojených štátov amerických v tejto revidovanej, v tomto revidovanom nariadení takisto prináša určité otázky. Pani Grostet? Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcela poblahoželať pani Gardini a ubezpečiť ju o svojej globálnej podpore jej správy. Chcem u, uviezť niekoľko bodov a najmä železničného sektora, pretože vo Francúzsku teraz prebieha skutočná rozpráva o vývoji železničnej dopravy a preto sa budem tejto otázke venovať špecificky, ale je pravdou, že 80 E, železničnej dopravy je v súčasnosti elektrifikovaná, no ale tie, ktoré nie sú, tak to sú lokomotívy, e, ktorým buď chýba, ktoré ešte vlastne jazdia, lebo chýbajú infraštruktúry a používajú dízlové motory. A preto tento dízlový motor musí byť čo najrychlejšie nahradený iným z dôvodov kvality vzduchu a zdravotných dôvodov, ale chcem pripomenúť, že my teraz, keď chceme podporovať e, železničný transport e, tovarov, e, ešte v súčasnosti tu konštatujeme dosť veľké problémy v porovnaní s cestnou prepravou tovarov a chcem upozorniť kolegov na to, že áno, my musíme ísť dopredu, ale nemôžeme E, sa dostať do situácie konkurenčnej nevýhody. Mňa preto znepokojujú články 3, 31, 3 a 32 bodka 4, ktoré hovoria o povinnosti nahradiť dízle vo veľmi krátkej lehote podľa mňa. A to tak pre priemysel, ako aj pre železničnú dopravu bude spôsobovať problémy, pretože železničné dopravné spoločnosti E, sa musia prispôsobiť tejto situácii a musíme im dať na to čas. A preto podľa mňa musíme byť flexibilnejší, aby sme tieto dýzlové motory mohli nahradiť a preto podporujem návrh Elizabeth Gardini 2016-2017. E, v tom istom zmysle článok 55 návrhu komisie predpokladá isté prechodné obdobie v trvaní 12 až 18 mesiacov, počas ktorého by sa súčasne používané motory alebo stroje nahradili. Ale podľa mňa táto lehota je nerealistická, veď zoberme si len e, lehotu, ktorá je povinná na vyhlásenie tendrov, tam sú veľmi striktné lehoty a táto lehota je veľmi krátka a preto treba rátať z lehotou 18 až 24 mesiacov, aby sme boli istí, že sa to všetko stihne. Som veľmi rada, že e, spravodajkyňa v tejto oblasti predkladá veľmi pragmatické návrhy. Toľko k správe pani Gardiny, predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov, ale vo všeobecnosti ona odvedla skutočne vynikajúcu prácu. Ďakujem. A teraz pani Šeliar Pirik. Ďakujem. E, pán predseda, a e, chcem sa vrátiť k tým niektorým otázkam, ktoré nám, Holandianom, sú veľmi blízke. Hovorilo sa o týchto otázkach veľmi pozitívne, že chcem sa vrátiť k niektorým e, veciam, ktoré spomínali kolegovia, napríklad interná plavba. Um, pre nás je to mimoriadne dôležité, vy ste to už spomenuli a ak e, som to správne pochopila, vy chcete, aby sme sa prispôsobili americkým normám. Ak je to tak, tak nie som si istá, či predložím pozmenujúce návrhy, ale predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov k iným návrhom, pretože sa treba obrátiť na výrobcov motorov a to bude ťažké pre výrobcov, aby veľmi rýchlo prispôsobili svoju produkciu. Takže e, toľko, čo pokiaľ ide o Holandsko. Ďakujem. Thank you, Ima. Ďakujem. A teraz si myslím, že môžeme dať zástupcovi komisie. Nech sa páči. A Mm, nech sa páči, sme zvedaví, aké je vaše stanovisko k návrhu správy pani Gardiny. Nech sa páči, vyjadrite sa. Ďakujem, ja by som sa chcel najskôr spravodajkyni poďakovať za konštruktívnu prácu a skvelú atmosféru, ako aj za hmatateľné výsledky. Máme taký pocit, že súčasný návrh, tak ako sa o ňom diskutuje v členských štátoch, ale aj tu v parlamente, tak e, zdá sa, že tu dochádza k istej konvergencii a že budeme mať e, istý pokrok, budeme môcť zaznamenať istý pokrok, e, pokiaľ ide o tento text, ktorý umožní splniť ambiciozne environmentálne projekty a dať ich do súladu aj s, so situáciou na vnútornom trhu. Chcem uved, uviezť niekoľko bodov, napríklad výmena informácií, tam treba E, modernizáciu. Ďalej sú tu niektoré body, kde máme chuť ukázať istú otvorenosť. Už e, prebehli o tom diskusie v pracovnej skupine na rade. Týka sa to tých ustanovení a detajlov, ktoré sa týkajú lodnej dopravy na vnútrozemskej, potom e, náhradné motory, otázka motorov pre železničnú dopravu, ako to hovorila pani Grosted, a presný opis e, tých revíznych klauzul. Po druhé, je tu oblasť, kde sme trochu v rozpakoch a máme isté ťažkosti. To sú výnimky alebo rozšírenie prechodných období. My máme analýzu, na základe ktorej by to bolo kontraproduktívne, pokiaľ ide o spravovanie zásob. A po tretie, sú tu niekoľko prvkov, ktoré boli spomenuté. Poprvé, my dokážeme pochopiť, že niektorí poslanci kladú otázku, že prečo tu nemáme ustanovenia o retrofittingu. To je ťažkosť, ktorá skutočne tu je. Hovorí sa len o tých trhoch a o tých výrobkoch, ktoré sú na trhoch. Ale možno, že by bolo možné pozrieť sa na to, čo navrhol váš výbor, keď e, ustanovenia o o kamionoch boli e, na stole. A možno by sme sa mohli pozrieť na to, čo môžeme urobiť v tomto retrofittingu. A jedna z vecí, ktoré odporúčal vás výbor a pre komisiu to bolo e, akceptovateľné, tak to bolo, aby sme sa pozreli e, na to, ako môžeme dosiahnuť spoločné kritéria v oblasti e, dispozícií. Ja chcem pripomenúť, že v minulosti tieto veci vyzerali realizovateľné, priechodné. A ďalej, e, posledný prvok sa e, týka prepojenia týchto e, návrhov a amerických noriem. Je prehnané tvrdiť, že model, ktorý my navrhujeme, rešpektuje americké normy. Niektoré americké normy boli považované za užitočné, ale E, netýka sa to napríklad tých najdrobnejších častíc, pretože e, si myslíme, že e, tu na ne neexistuje nejaká uspokojujúca reglementácia v Amerike. Takže my sme sa rozhodli, že tam, kde máme vyššie ambície, ktoré by umožnili ktoré by umožnili prijať isté normy, tak tam, kde sa ukázalo, že americké normy sú funkčné, tie by sme mohli sa nimi inšpirovať, ale niektoré nie sú priateľné. A ďalej ešte predtým, ako e, prebehne e, diskusia TTIP, my chceme analyzovať tie najvhodnejšie normy a zároveň by sme vás chceli informovať aj o tom, že podľa mojich poznatkov doteraz ešte neprebehla žiadna špecifická diskusia o týchto normách v rámci TTIP Takže e, robia sa tu návrhy na základe vlastných potrieb a e, vlastne zodpovedá to vlastným potrebám a ochran, v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia Európo, európskych občanov. Ďakujem. A teraz dávam slovo spravodajkyni pani Gardini, aby uzavrela diskusiu. Áno, ďakujem, pán predseda. Teraz tu boli kolegovia, ktorí e, vystúpili, chcem sa im poďakovať. A mm, my sme veľmi radi, dobre sa nám spolupracovalo, bola to pragmatická práca. Chcem sa poďakovať za to a e, teraz my potrebujeme vytvoriť takú reglementáciu, ktorá by rešpektovala ochranu životného prostredia a E, ľudské zdravie a zároveň by e, bola priateľná aj pre vnútorný trh. To, je, to sú hlavné priority. Myslím si, že by sme sa mali snažiť nájsť e, taký, taký spôsob maximálnej ochrany životného prostredia a zdravia a ako prioritu by sme si mali stanoviť tieto ciele v oblasti životného prostredia a zdravia. A teraz musíme E, riešiť taký veľmi komplikovaný a mnohotvárny systém, a ktorý vlastne sám produkuje istú mieru kontaminácie. Máme tie oblasti, ktoré musia začať už v tomto smere pracovať tak, aby lepšie prispeli ku kvalite vzduchu a životného prostredia, pretože niekedy dochádza v situácii, že máme sektory, kde je 90 až 95 na možnosť nápravy. Ale tu teraz hovoríme o takých marginálnych zlepšeniach, aby sme sa dostali do bodu, ktorý by nebol kritický a bol by kontraproduktívny pre životné prostredie. Pokiaľ ide o vlaky, chcem uvieť talianský E, proces, e, e, ta, talianský príklad. 80% v Taliansku sú elektrifikované a 20 cirkuluje na dízlový pohoň a tie vlastne cirkulujú v horských oblastiach a tam je elektrifikácia veľmi zložitá. A odstrániť tieto motory bude znamenať zrušenie týchto dopravných spojení a nahradiť ich autobusovou dopravou, ktorá bude ešte viac znečisťovať životné prostredie. To znamená, že my musíme tlačiť tam, kde naozaj očakávame jasné pozitívne výsledky. A tiež si myslím, že všetky tie body, ktoré tu odzneli, sa vlastne budú riešiť po častiach. E, niektorí kolegovia vraveli, že by dali prednosť 7-ročnému namiesto 10-ročnému kalendáru. Môžeme to preskúmať, ale musíme byť konkrétnejší, pretože 7 rokov je možno lepšie na prispôsobenie ako 10. Ale keď dáme čas na zamyslenie, tak návrhy, ktoré sa dnes konkrétne robia, Musíme mať na zreteli to, že náš svet je reálny a konkrétny. Ja som e, flexibilná, ako ste to už povedali, a som ochotná nájsť tú správnu definíciu tak, aby, e, tieto, na, aby toto nariadenie našlo dobrý časový rozvrh a správne limity. Sú tu niektoré veľmi špecifické sektory, Hovorili sme často o strojoch, ktoré majú veľmi dlhý životný e, cyklus, ale e, aj tieto životné cykly sú rôznorodé a preto budeme môcť e, budeme môcť ísť prípad po prípade a všetko sledovať. A Neviem, ako tu kolega hovoril, ale chýba tu reglementačný proces, pokiaľ ide o totálny, živ- e, celkovú dĺžku životnosti týchto vozidiel. A keď e, chceme normalizovať to, čo kto e, produkuje, musíme sa zamyslieť nad tým, že ak budeme požadovať veľmi krátke lehoty a kalendár bude taký veľmi zúžený, tak sa môže predlžiť e, tento e, park strojov a to bude e, kontraproduktívne. To je všetko. Ďakujem. Ja som si všetky vaše návrhy poznačila a budeme, budem ich budúce mesiace a týždne sledovať table. Ďakujem, musíme sa držať eh, harmonogramu. 4. jún prekladanie pozemujúcich návrhov. V Envy sa bude hlasovať 15. júla a hlasovať vo výbore. Eh, tu informácie dostaneme neskôr. Teraz dáme si dvojminútovú pauzu a potom budeme hlasovať. Dear colleagues, we can... Uh, Kolegovia, takže budeme hlasovať. Najprv budeme hlasovať o bode číslo 6. Ciele podľa pravidla 106 Zamietka proti článku 106 odstane určitých aromatických látok zo zoznamu únie. Je to hlasovanie. Otváram hlasovanie. Počkáme si. Pretože niekto potrebuje kartičku. Ok, avete votato tutti? Hlasovali sme všetci.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 zriadenie a prevádzka rezervy stability trhu pre systém únie a obchodovanie s emisiami skladníkových plynov a zmena smernice 2003. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Votiamo adesso il eh, rapporto della... Teraz budeme hlasovať o správe Heran Garcia, najvyššie povolené hodnoty radioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách. Začneme s kompromisným návrhom číslo 1. Hlasujme, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. A prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu 66. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 110 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 112 za, proti, se, sa, zamietnuté. si návrh 115 za, proti, se, sa, zamietnuté. si návrh 113 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 71. Kto je za? Za 71. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 14. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 15. Za? Proti? Zdržali sa prijaté. 72. Za? Proti? Zdržali sa prijaté Musíme si to overiť. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Teraz návrh 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si aj tento návrh. Avete votato tutti? Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Návrh 74 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 75 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Návrh 79, pani Rivázi, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Teraz Návrh 1887 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh 82, prvá časť, ako doplnenie kompromisu 3, Predovšetkým, pokiaľ ide o najzraniteľnejšiu časť spoločnosti, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh 88, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 89 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 90, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz návrh 91, kto je za? proti, držali sa zamietnuté. Návrh 92, prepáčte, hovorí predseda 93, nie, takže 92, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Bol tu istý problém no, socialistov, nedostatočne zvýhali ruky, 93, poďme ďalej, kto je za? Proti? Držali sa prijaté. Kompromis 5 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 96 za. Proti? Zdržali sa. Overíme si. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Poveríme si. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 102, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 103 za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 104 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme si, dobre. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz návrh 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia. Návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 30 za, proti, Zdržali sa prijaté. Návrhy 31, 32 identické. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 33 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh 35, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 36 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 37 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 5 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 38 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 40 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 7 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 41 za, proti, zdržali sa, overíme si. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Teraz návrh 44. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 43 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 47 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 45 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 50 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 52 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 53 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 54 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 55 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 57 za, proti. Dobre, overíme si. Je každý za? Hlasovali ste všetci? Dobre, končím hlasovanie a bolo to prijaté. Návrh 58 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 60 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 61 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Návrh 63 za, proti, overíme si. Hlasovali všetci, končím hlasovanie a bolo to prijaté. Návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 65 s ústnym pozmeňujúcim návrhom zo strany EPP. Sú nejaké námietky voči tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Môžeme hlasovať? Žiadne námietky. Dobre, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. No a teraz budeme mať elektronické hlasovanie o upravenom návrhu. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci, končím hlasovanie a bolo to prijaté. A teraz musíme hlasovať aj o legislatívnom uznesení v upravenej podobe. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie a bolo to prijaté. finished our votes. Takže ukončili sme hlasovanie. Chcem sa poďakovať kolegom za spoluprácu. Tí, ktorí chcú odísť, nech sa páči, opustite túto miestnosť. No a môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu. Tu ide o efektívne využívanie zdrojov, prechod na obehové hospodárstvo. Je to teda bod 9 nášho programu a najlepšie bude, keď dám slovo spravodajkyni pani Piety Kejnen. Požiadam ju o komentáre pozmeňujúcim návrhom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam, kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy Celkovo je ich pomerne veľa. Je ich približne 400 pozmeňujúcich návrhov. Ale nemusím ich prechádzať všetky. V zásade sa to zameriava na niekoľko tém. Začala by som rozdielnosťou názorov, pokiaľ je toho, ako zadefinovať eh, zriedkavosť zdrojov, nedostatok zdrojov, a aké to, aké to problémy spôsobuje EÚ. Niektorí z vás uprednostňujú takú širšiu definíciu, niektorí by sa naopak uprednostnili takú prísnejšiu definíciu, ako to, čo sa uvádza v tomto návrhu správy. Potom druhá vec, a je to odzrkadlené vo viacerých častiach správy, a síce, že či chceme prijať legislatívne opatrenia, alebo či sa spoliehate na dobrovoľné kroky. Samozrejme, to je vec, ktorú musíme vyriešiť spoločne v rámci rokovaní. Ja osobne som bola toho názoru, že dobrovoľné platenie daní neplat, nefunguje, lebo to spôsobuje problémy pre ľudí a potom samozrejme nebolo by to rovno šanci pre hospodárske subjekty. Tu boli viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú kvality pracovnej sily, ako aj požiadavky na vzdelávanie a či máme investovať v tejto oblasti. Bola tu rozsiaľ diskusia a stanoviska, ktoré sa týkali takých indikátorov, či majú byť záväzné alebo nie. a do akej miery v tejto správe musíme zadefinovať aj subindikátory. Ja osobne by som chcela ísť cestou skôr takých všeobecnejších indikátorov namiesto toho, aby sme spomínali osobitne niektoré dôležité indikátory. No a samozrejme, ide tu aj samotné ciele, či majú byť záväzné alebo nie. Sme toho názoru, že indikátory, ak teda ich využijeme, malo by to byť povinné pre každého a ide o spoločne dohodnuté pravidlá, ktoré sa musíte v rámci toho opierať. Totiž to malo by to byť záväzné, nemalo by to byť dobrovoľné Potom sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú kritických zdrojov alebo súrovín. Toto je veľmi dôležité z hľadiska toho, do akých detailov tu chceme ísť. Existujú také súroviny, ktoré sú kritické a ide o to, do akej miery chceme mať udržateľné stavebníctvo a potravinárstvo. Súvisí to s nedostatkom priestoru, ja by som radšej to chcel riešiť tak všeobecne, nie zahlbiť sa do detailov, pokiaľ jednotlivé priemyselné odvetvia alebo jednotlivé sektory, ale ak je ochota ísť touto cestou, ja v zásade nemám nič proti tomu. A potom tam je viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú nebezpečných látok a cieľov eliminácie toxických chemických látok a tie pozmeňujúce návrhy idú v zásade obidvomi smermi. No a potom ešte jedna vec. Sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú cieľu neprodukovať žiaden odpad a smernice o odpade. A posledný bod, ktorý by som chcel spomenúť, je teda nevyhnutnosť mať smernicu v ekodizajne. Nechcem tu vyvodiť nejaké nesprávne závery, ale ja to to vnímam tak, že je tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré je možné zapracovať absolútne bez problémov. Toto sú také hlavné mm, záležitosti, kde sú rozličné názory. a kde pre mňa sú určité línie, kde môžeme, na základe ktorých môžeme vypracovať kompromisy. Ďalšie kolo sa uskutoční budúci štvrtok, bude stretnutie s tenými spravodajcami a pevne verím, sa podarí dosiahnuť kompromisy tejto správe. Som pripravená zodpovedať na vaše otázky, reagovať na vaše komentáre, nech sa páči. Ďakujem pekne. Thank you very much for your presentation. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Najprv dáme slovo tieňovým spravodajcom. Pán Zofoli dostane slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja zastupujem kolegu Pavúčiho a mm, on potom bude diskutovať s vami o kompromisoch a pozmenujúcich návrhoch Mám štyri také všeobecné poznámky a potom ešte také, že čo sa týka reziduí, energetickej efektívnosti a tak ďalej. Európska komisia prostredníctvom komisára Ševčoviča potvrdila, že do roku 2016 musí byť predložená revízia smernice, aby boli e, vlastne zabezpečené ekologické požiadavky elektrických spotrebičov a mali by sme sa pozrieť na to, že tieto, tu nejde len o výrobky, ktoré energiu spotrebúvajú, ale aj o stavebníctvo, e, textilný priemysel a táto revízia e, takisto by mala zadefinovať minimálne hodnoty recyklovateľných materiálov a e, nových materiálov. Rovnako sú tu špecifikácie ohľadne námorných rezidují, E, treba brať do úvahy to, čo bolo zadefinované na samite v Riu. Je dôležité, aby sa stanovili záväzné ciele, pokiaľ ide o e, odpad, okolo 25 do roku 2025 zakázať e, vypúšťanie do vzduchu e, plastických rezidují a zabezpečiť prevenciu znečistenia životného prostredia a vzduchu loďami. E, ďalšia taká všeobecná poznámka. My súhlasíme, aby sa používali také e, zdroje kaskadovité, ako napríklad drevo, ale nezabúdajme na biomasu. Je tu istá anarchia pri skladovaní a zaobchádzaní s, odpadom. My podporujeme schválenie záväzných indikátorov, ktoré by nielen mali merať, hodnotiť e, spotrebu, ale rovnako by mali explicitným e, spôsobom e, indikovať spotrebu materiálov, produkciu uhlíka a tak ďalej. Myslím si, že musíme brať do úvahy nielen udržateľnosť e, environmentálnej oblasti, ale aj ekonomickú, sociálnu a tak ďalej. A my musíme sa snažiť o to, aby sme sa dostali do súladu s tretími krajinami, a to aj prostredníctvom medzinárodných dohovorov, kde by sa zadefinovali tieto normy, ktoré by potom rovnako platili pre všetkých a boli rovnaké pre všetkých. Pokiaľ ide o politiku v oblasti zbytkov odpadov, bolo tu viacero návrhov. My sme požiadali zákaz skládok od biodegradovateľných odpadov do roku 2020 a rovnakým spôsobom sme požiadali a komisia od roku 2020 vyhlásila za povinný separovaný zber odpadov a aby sa rozšírili povinnosti ohľadne zberu a skladovania odpadov pri demolácii a konštrukcii a stavebnom priemysle. Rovnako chceme požiadať komisiu, aby pripravila legislatívny návrh v priebehu tohto roku, kde by sa stanovili limity najmä okolo 50 pokiaľ ide o recyklovanie a, e, re, a opätovné využitie mestského komunálneho odpadu. Tam potrebujeme metodológiu výpočtov na celoeurópskej úrovni. A teraz sa vrátim k tým skládkam. Vieme že nie, a uznávame, že niektoré e, odpady nemôžu byť e, zhromažďované na skládkach odpadu a preto do roku 2030 chceme dosiahnuť zákaz skladovania nebezpečných odpadov, ktoré teraz nemôžu e, prekročiť 5 všetkých e, zbytkov na, alebo odpadov na týchto miestach. Pokiaľ ide o stavebný odpad, tak potrebujeme taký rámec cieľov, akúsi cestovnú mapu s lehotami pre e, udržateľné budovy a členské štáty by mali začať rozvíjať nové indikátory noriem aj indikátorov pre e, environmentálne a urbanistické aspekty, ktoré by tam boli zohľadnené. Treba zabezpečiť e, environmentálnu, sociálnu aj ekonomickú udržateľnosť. Eh, zase pokiaľ ide o stavebníctvo, tam je potrebné podporovať lepší cyklus využívania zdrojov. Mali by sme zakázať e, odpad na skládkach zo stavebníctva do roku 2030 a toto všetko by mala e, nasledovať koordinovaná stratégia s víziou dopredu, aby sa reštrukturalizovali e, tieto budovy. Takisto je veľmi dôležité, aby úloha členských štátov nielen na fiskálnej, ale aj administratívnej úrovni mali podporiť efektívnu reštrukturalizáciu. Dve záverečné poznámky spravodajca už spomenul, že by sa nemala publik- nemalo publikovať oznámenie o plitvaní e, potravinami. My sme požiadali, aby tento návrh bol publikovaný do konca tohto roku a aby sme si dali záväzok redukovať e, odpad a plýtvanie potraviny do roku 20, 2025 e, aspoň o 35 My sme si však po vedomi toho, že táto stratégia a tieto aktivity v oblasti cirkulárnej ekonomiky e, treba sprevádzať vzdelávateľskými a výchovnými aktivitami, a treba e, do, na, do tohto projektu začleniť aj miestne, lokálne samozprávy, regionálne samozprávy občanov a preto treba investovať do vzdelávania, výchovy, odborného vzdelávania, aby sme mali k dispozíciu e, kompetencie v oblasti ako je architektúra a inžinierstvo, aby sme e, dokázali dať dynamiku e, celému tomuto návrhu. Pán Dismaker. Eh, ja, een, eh, een heel pak amendementen. Áno, skutočne. E, bol tu veľký počet pozmenujúcich návrhov a my tomu prikladáme veľký význam. Máme tu dosť veľa schôdzi, kde sme sa oboznámili s celým radom dokumentov, ktoré sa týkajú tejto témy Hovorí sa tu veľa o tejto, cir- o tejto e, cirkulárnej ekonomike a e, aj u nás, ale aj mimo parlamentu táto iniciatívna správa má strategický význam a mali by sme e, ho riešiť ešte pred letnou prestávkou. Už tu bolo predložených nemálo pozmenujúcich návrhov a ja si myslím, že my by sme mali e, dať prioritu a mali by sme pripraviť jasnú správu, ktorá by bola realistická, ale aj ambiciozná a mali by sme vyslať jasné posolstvo komisii. No a tu ešte sa chcem vrátiť k návrhu o kompromis zo strany spravodajca. Pokiaľ ide o môj osobný názor, chcem predložiť niekoľko poznámok, mám ich 5. Najskôr prechod k cirkulárnej ekonomike, to je veľmi dôležité. E, je to dôležité pre zachovanie našej ekonomiky a pre vytvorenie udržateľnej ekonomiky. Vieme, že tu e, máme nedostatok zdrojov, naše základné e, zdroje sa stenčujú a preto je potrebné skutočne garantovať recyklovanie materiálov a produktov. Samozrejme, že to je priaznivé pre životné prostredie, ale zároveň E, to môže dať našej ekonomike aj skutočný impuls ďalej. E, európsky rámec musí zabezpečiť právnu bezpečnosť a dlhodobú predvydateľnosť. Treba sa sústrediť na inovácie, na nový, e, nové postupy, ktoré by mali byť podporované tak, aby sa európske trhy stali príťažlivými pre recyklované sekundárne projekty. Efektívnosť zdrojov a indikátory, o tom sme už hovorili veľa a e, workshop nám preukázal, že je to veľmi komplexná problematika, ale workshop nám zároveň umožnil zoznámiť sa so s niektorými zaujímavými vecami. Treba si stanoviť ciele. Treba vytvoriť databázu, ktorá by umožnila po porovnávanie a nestrácajme e, zo zreteľa aj to, že toto všetko musí byť prakticky využiteľné a administratívne náklady by nemali byť veľmi vysoké. A ja chcem predložiť v tomto smere pozmenujúci návrh na obmedzenie administratívnej záťaže. Ďalej mám ešte ďalší pozmenujúci návrh, o, ktorý sa sústreďuje na flexibilitu a na redukciu e, odpadov o 30 Ešte sa chcem e, dotknúť otázky udržateľného riadenia zdrojov, týka sa celého, celého vlastne toku a chcem e, upozorniť na istý E, potenciál rozšírenia smernice ekodizajn. Samozrejme všetko, e, čo sa tu predpokladá, sa musí ešte hĺbkovo analyzovať. E, pokiaľ ide o odpad, je tu veľmi veľa pozmenujúcich návrhov a mm, už sme o tom aj informovali, ciele sú tu ambiciozne, musíme získať špecifickú podporu pre poľnohospodárstvo, potrebujeme veľmi jasné definície, potrebujeme harmonizované opatrenia a rovnako potrebujeme, e, e, aby aj výrobcovia prijali svoju mieru zodpovednosti. Samozrejme, že my, e, my sa veľmi tešíme, že máme konštruktívne vzťahy so spravodajcami. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne pani spravodajkyni za vynikajúci návrh správy. Pán Mexmacher má pravdu, že tu v parlamente pre nás je obehové hospodárstvo veľmi dôležité a nie je to prekvapujúce. Sotva máme také témy, kde hospodársky rast a životné prostredie by išli tak ruka v ruke ako práve v obehovom hospodárstve. A ak sa pozrieme na pôvodný návrh komisie, ohľadne odpadového hospodárstva a komunikácií, tak si uvedomíme, ako veľmi dôležité, veľmi dôležitý je tento hospodársky význam v rámci tejto zložky, to pochádza z DG pre životné prostredie, generálne riaditeľstva pre životné prostredie, takže pár číselných údajov, ktoré vlastne v tomto oznámení z komisie sú sprostredkované. Európske podniky môžu ročne ušetriť až 600 miliárd eur tým, že jednoducho prejdú na obehové hospodárstvo, čo by mohlo európskemu hospodárstvu dať dynamiku 3,9 percenta HDP. To sú astronomické číselné údaje v časoch, kedy sotva sme na úrovni 1% hospodárskeho rastu a pre väčšinu, väčšina ľudí to predsa len to vníma ako zložka, ktorá by bola teda predovšetkým hlavne za životné prostredie. Ale áno, je to tak, ale sú z toho skutočne aj obrovské hospodárske zisky, takže to poukazuje na to, ako čudné, akým je čudným to rozhodnutie Junckerovej komisie vidiať z toho iba ten legislatívny balíček v tejto zložke a keď sa pozrite na problémy, ktorým čelíme v Európe, tak my produkujeme zhruba 30 zdrojov, ktoré využívame, takže sme veľmi závislí na tom, čo sa k nám dostáva z tretich krajín. Takže za to závislosť veľký problém. A môžete sa spýtať ktorejkoľvek firmy, ktorá využíva súroviny zdroj a najväčší problém, ktorý majú, nie sú tie vysoké náklady, to je síce výzva, ale obchody jednoducho sa s tým vedia vysporiadať. Ale ide skôr tú fluktuáciu v cenách a či teda už sú to biologické suroviny, zdroje alebo iné materiály, tá fluktuácia v cenách je obrovská. A to je jeden z tých, to z tých najväčších nočných môr pre podniky. Dá sa to vyriešiť tým, že prejdeme na toto obehové hospodárstvo a význam v hospodárskom význame, ako aj význam životného prostredia je obrovský, ten prínos. A ešte pár pripomienok k tej vynikajúcej správe, ktorú predložila predkladateľka. Naša skupina si myslí, že je veľmi dôležité využívať hospodárske nástroje oveľa viac, ako je tomu doposiaľ a musíme vytvoriť silný trh pre sekundárne suroviny a dá sa to dosiahnuť viacerými spôsoby, napríklad, že tu budeme mať daňový posun, daňový posun z dane za prácu za suroviny, zo surovín, alebo napríklad môžeme prejsť na a, a, HDP za tieto sekundárne materiály, ale takisto ďalší prvok, ktorý som napríklad ja vo svojej vlastnej správe k surovinovej účinnosti, že by sme vytvorili taký interný trh Schengen pre odpad pre tie krajiny, ktoré majú už účinný takýto odpadový manažment, tak tým by malo byť umožnené, aby niektoré druhy odpadov mohli jednoducho medzi tými krajinami cezhranične sa pohybovať. Pán predseda, nebudem opakovať tie dobré veci, ktoré sú správe o ekodizajne už spomenuté. Ďalší prvok, ktorý je takisto veľmi dôležitý, je, že by sme mali, mali, mali teda mať väčšie zacielenie na tú účinnosť surovinovú v európskom semestri, čo vlastne Európska komisia ako keby bola opomenula v tohto ročnej správe. A v neposlednom rade, vážený pán predseda, Dobre sa dokážeme sústrediť na niektoré rozpočtové oblasti a snažíme sa niektoré výrobky, napríklad aj pokiaľ ide investičný balíček Junckerov ohľadne surovinovej efektívnosti. To ale nestačí. Musíme sa sústrediť aj na ostatné oblasti a musíme sa sústrediť na ďalšie investície na úrovni EFSI, aby to jednoducho nešlo protiklade s obehovým hospodárstvom, takže musíme dosiahnuť väčšiu mieru konzekventnosti. Ďakujem pekne spravodajkyni a teším sa na veľmi dobrú spoluprácu a aj s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne a teraz pani Konečná. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Na úvod by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni, pretože má ťažkú úlohu cieľom komisia niektorých štátov e, sú veci, ktoré sa líšia a nájsť koncenzus bude ťažké. Chcem zdôrazniť, že potrebujeme reálne ciele. Také, ktoré podporia vedecké analýzy, aby to bolo celé dosiahnutelné Cieľ 70 v oblasti recyklácie je stanovený príliš vysoko a vyžaduje si ďalšiu diskusiu. Nový návrh z komisie musí byť ambicioznejší aj v iných oblastiach ako cieľ pre recykláciu. A ocenila by som, ak by sme teda upravili aj na loženie s priemyselným odpadom. Obmedzovanie skladkovania podľa mňa je užitočné a recyklácia jediným spôsobom, ako udržíme rozvoj hospodárstva, ale treba povedať aj toto. Veľa vecí závisí od formulácií a nastavení týchto cieľov. Tie by nemali byť iba nejakým pekným číslom na papieri, ale to nejakým reálnym cieľom. Takže pokiaľ ide o tú recykláciu, podporujem triedenie odpadu. A pokiaľ ide o recykláciu, tak tam by som spomenul aj otázku energetickej využiteľnosti odpadu. Ja viem, že túto myšlienku podporuje iba málo z mojich kolegov, ale musíme byť reálnymi. Musíme sa priblížiť k tomu kruhovému hospodárstvu, ale uvedomme si aj to, že doposiaľ na 100% sa nedokážeme k tomuto ideálu ani priblížiť. Súčasný stav hospodárstie členských štátov a vedecké poznatky kruhového hospodárstve, takéto krúhové hospodárstvo ešte nie je možné a realizovateľné. Apelujem na vás všetkých, aby sme postupovali konzekventne. Šetrné využívanie odpadu pre kogeneráciu tepla a energie, to ešte stále je dôležité. Energetické využívanie odpadu by nemalo byť spájané so skladkovaním. Musíme, musíme to hodnotiť v tom zmysle, že chceme nahradiť primárne zdroje. Neobmedzujme teda energetické zdroje a uznávam, že nemôžeme podporovať spalovanie odpadu bez energetického využitia. Neničme si teda to, dlhé roky úspešne budovali a to iba kvôli nejakej fatamorgáne. Záväzný cieľ pre potravinový odpad je problematický. Bez jasnej definície, že čo vlastne tento odpad je, je to problematické musíme sa sústrediť predovšetkým na povinné triedenie odpadu, či už ide o rastliny alebo živočíšny druh odpadu stanovme si aj stratégiu pre redukciu potravinového odpadu. Ako tieňová spravodajkyňa som predložila viaceré pozmeňujúce návrhy k tomuto dokumentu. Jedna kategória je stavba a renovácia budov. A s tým súvisí aj súč týchto budov. Stanom, zvážme teda ceny za demoličný odpad až do roku 2035. Ďalšie návrhy boli v tom zmysle, že komisia v novom návrhu musí zohľadniť hospodárske štruktúry a ďalšie ukazovatele jednotlivých členských štátov. A chcem pripomenúť, že častokrát sa tu sťažujeme na zlé vymedzenie a vágne formulácie použitých pojmov v predloženej legislatíve, ale sami robíme rovnaké chyby. A to aj v tejto správe. Ja som preto navrhla, aby komisia deklarovala jednoznačne, ako chápe odpad, teda ako surovinu a navrhnutá definícia v zmysle druhotnej suroviny, ako sa to používa v jednotlivých legislatívach členských krajinách. Takisto sa musí sústrediť komisia na dosiahnutie transparentnosti, vznikla definícia odpadu. A musíme si povedať, aký tu budeme mať postup, kde vlastne odpad už nebude odpadom. Takže stanovme si tieto definície a niektoré z tých pojmov, ktoré tu používame, potom sa to používa aj v zákonoch tých členských štátoch. Bez takýchto definícií sa nám nepodarí zosúľadiť nič. A takto spoločne nedosiahneme veľa. Ďakujem. Thank you very much. And now Mr. Eichhout. Ďakujem, pán Eichhout. Vážený pán predseda, ospravedlňujem sa v mene pána Turmesa, ktorý tu nemôže byť, takže ho zastupujem. A chcem sa vyjadriť k téme, ktorá mi je milá, ale nehovorte mu, že sa vyjadrím teda Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za výbornú prácu, aj tie pozmeňujúce návrhy, o ktorých my vieme, že sú tu určité obmedzenia. Máme málo, te, množ, málo priestoru na text, aby sme mali takú komplexnú správu. A to je škoda, pretože to vlastne bude stanovisko parlamentu pre komisiu, ktorá pracuje na ambicioznejšom návrhu, ako nám povedali. A chcem sa poďakovať komisii, Chcem sa poďakovať komisii za to, že venuje tejto zložke takú pozornosť, pretože na jeseň minulého roku vyšli tie klebety, že komisia chce stiahnuť takýto legislatívny návrh a ja som chcel vysvetliť teda novinárom, že čo sa tu deje a novinári mi povedali, áno, obehové hospodárstvo. Ani netušíme, čo to je. Takže ani tu v parlamente už dlhšie hovoríme o kruhovom hospodárstve, ale zvyšok sveta jednoducho nie automaticky vie, že o čom hovoríme. Takže obehové hospodárstvo je dosť ťažké, aby sa vôbec dostalo do novín, ale vďaka komisii musím povedať, že teraz aj tie najväčšie denníky hovoria o obehovom hospodárstve, takže v tomto zmysle sa musím asi poďakovať e, komisii za to, že upriamila toľko pozornosti práve tej hrozbe, že by sa to stiahlo. A táto správa by mala byť kľúčová aj pre komisiu, aby sa tam naznačilo, že čo my ako parlament očakávame v kontexte ambicioznejších návrhov zo strany komisie. A preto je dobré, aby komisia presne sledovala, že čo robíme. A pokiaľ ide o obsah, myslím, že a to sa mi aj páčilo, aj pani Pravdákina to poukázala, že sa musíme pozrieť na upstream a downstream, takže nie iba na legislatívu odpadu, ale aj to, že čo sa vlastne deje na úrovni upstreamu. Takže keď už hovoríme o legislatíve, plná implementácia odpadových predpisov je veľmi dôležitá. Musíme sa sústrediť aj na prevenciu a na zníženie a opätovné využívanie odpadu. A to sú otázky, ktoré sú kľúčové. Musíme sa na ne sústrediť a potom vlastne tie ciele recyklačné, ktoré boli súčasťou odpadového balíčka a musí jasne povedať sa, že ich potrebujeme. A čo povedala pani Konečná, ktorá hovorila o spalovaní, myslím, že je veľmi dôležité, aby sme pokázali na to, že my nechceme, aby spalovanie mm, sa dialo s odpadom, ktorý je recyklovateľný, pretože ak zakážeme napríklad skladkovanie a nezabezpečíme potom recykláciu, tak čo uvidíme? Uvidíme to, že všetko vlastne skončí v spalovniach a to sa deje vo viacerých krajinách. Áno, znižujú síce skladkovanie, ale nevidíme nárast v recyklácii práve spalovania. Ja sa napríklad s Holandskami veľmi dobre spalujeme odpad, sme absolútne špičkoví v tom a Spojené kráľovstvo to isté, takže tam už nie sú skládky, všetko sa spaluje, ale to nám nepomáha Takže tu musíme urobiť všetko preto, aby sme nespalovali aj o recyklovateľný odpad. Takže to treba povedať. A pokiaľ ide o upstream, vyjadríme sa k významu ekodizajnu, takisto aj pokiaľ ide o náhradu nebezpečných látok. Pani spravodajkynia sa k tomu vyjadrila, že tu boli viaceré názory k tejto téme, ale podľa môjho názoru je veľmi dôležité, aby sme sa snažili že ak chceme recyklovať e, odpad, tak tam nemôžu byť jednoducho obsahnuté nebezpečné látky. A čo tu vidíme? Niektoré firmy sa snažia využívať túto diskusiu o kruhovom hospodárstve, aby znížili tie štandardy, pokiaľ ide o smernicu ríč. Niektoré firmy chcú znižovať práve ríč, ale nemyslím si, že obehové hospodárstvo by malo viesť k zníženiu ríču. Nie, to len zdôrazňuje to, že jednoducho tie nebezpečné látky by sa nemali do odpadu vôbec dostať, iba tak sa nám umožní lepšie recyklovať. Takže to treba zdôrazniť. A ešte posledná pripomienka, to čo povedal pán Gerbrandy ohľadne Schengenu, pokiaľ ide o odpad, chcem povedať, že ja obdivujem vašu vytrvalosť v tejto téme. Už to bolo vlastne v správe, v návrhu správy, ohľadne efektívnosti využívania odpadu, ale podarilo sa nám toho zbaviť v poslednej správe, takže pán Gerbrandy to tam chce zaviesť ešte raz. Áno, to nám umožní to, aby sme ešte raz urobili všetko preto, aby to tam nebolo obsiahnuté a teším sa na to, ako sa toho zbavíme. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Pedicini. Grazie Presidente, sottoscrivo ogni parola del collega. Ďakujem pekne za slovo. Ja podporujem v plnej miere to, o čom hovoril pán Eichhout. Totižto, pokiaľ ide o tieto záležitosti, ide o tom, že niektoré veci by sa mali absolútne zrušiť, ako napríklad spalovanie. To nie je len nejaká prechodná fáza, že by sme mali nejakým spôsobom podporovať v tej fáze spalovanie. Ak využívame skládkovanie, znamená to, že potom sa bude viac spalovať a vieme, kde sa to všetko ocitne. No a preto je dôležité od začiatku, ak teda chceme sa zaoberať obehom hospodárstvom, musíme tu obmedziť niektoré veci, ako napríklad fosilné paliva. Ak teraz skutočne chceme zmeniť naše ekonomiky v zmysle e, toho, aby sa približovali obehom hospodárstvu, musíme samozrejme zamerať na také látky, ktoré hrozujú životné prostredie. Tu ide o také veci ako napríklad fosílne palivá. Toto je veľmi dôležité, ak chceme redukovať emisie, redukovať klimatické zmeny. Chcel by som ešte spomenúť jeden príklad, ktorý je podľa mňa takým veľmi dobrým a týka sa Talianska. Napríklad, pokiaľ ide o účty za energie, je tam u nás určitý stimul, ktorý sa vypláca za obnoviteľné zdroje energii a Ukázalo sa, že iba malá čiastka z tej podpory ide e, do obnoviteľných zdrojov energií. Skutočne väčšina sa využíva na spalovanie. No a potom ďalšia veľká časť ide e, ropným koncernom. Máme sa to, aby sa z toho podporovali obnoviteľné zdroje energií. Takže myslím si, že pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, treba začať správnym spôsobom. Pokiaľ ide o to, čo navrhuje naša spravodajkyňa, je to správnym smerom. Snaží sa podporiť rozličnými nástrojmi obehov hospodárstva prostredníctvom stimulov a DPH. Takže ide o to, ako vypracovať projekty, niektoré už existujú momentálne. No a v súlade s týmto prístupom by to mal, mala byť nejaká certifikácia pôvodu, kde by sa potvrdil skutočný pôvod všetkých surovín, ktoré sa využívajú. Chceme v každom prípade znižovať predovšetkým objem odpadu, ktorý produkujeme a chceme zabezpečiť aj to, aby sociálna hospodárska udržateľnosť a environmentálna udržateľnosť bola posilnená, aby to, čo končí na skládkach, sa nekončilo. Väčšina z týchto látok sa dá totiž to recyklovať. Takže vo všeobecnosti by som chcel povedať, že súhlasíme s mnohými vecami, ktoré boli e, spomenuté. Chceme mať ambiciozne ciele, ale realistické. A súhlasíme zhruba 70% správy naše spravodajkyne. A pokiaľ ide o znižovanie objemu odpadu, ktorý sa dostáva na skládky, to chcete znížiť do roku 2030 na 0%, Myslím si, že toto je skutočne otázka, kde musíme byť ambiciózni. Pokiaľ ide o stavebníctvo, či zohráva dôležitú úlohu z hľadiska obehového hospodárstva. No a potom tu ide aj o určité e, environmentálne deklarácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov, ktoré sa používajú v stavebníctve. Chceme v každom prípade podporiť opätovné využitie výrobkov v stavebníctve, členské štáty mali mať záväzne vnútroštátne plány, pokiaľ ide o využívanie takéhoto typu odpadu, takže my sme v každom prípade pripravení úzko spolupracovať s pravodajkami, tešíme sa na dobrý výsledok. Ďakujem pekne. A chcel by som povedať, že môžeme kľudne ďalej pokračovať, ale musíme skončiť naše zasadnutie o 17.30, lebo potom budeme mať stretnutie s výborom Agri, pokiaľ ide otázky klonovania. By som preto chcel požiadať našich členov, aby nehovorili dlho. Pokúste sa hovoriť maximálne 2 minúty, maximálne 2,5 minúty. Nech sa páči, pani Grostet. Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať pani Pieti Kajnen za odvedenú prácu. je pravdou, že táto ako sujet essentiel, puisqu'on est... Obehové hospodárstvo v súčasnosti e, e je vlastne súčasťou ekonómie a je akýmsi modelom a preto treba toto hnutie zrýchliť a treba e, dostať pod tlak Európsku komisiu, aby sme mohli dosiahnuť tie ciele, ktoré boli stanovené v 7. akčnom programe pre životné prostredie a takisto aj ciele, ktoré sa týkajú zamestnanosti a rastu v stratégii 2020. Keď hovoríme o odpade, o objemoch odpadu, my musíme v prvom rade harmonizovať metódy, aby sme mohli vytvoriť štatistiky tak, aby e, odrážali realitu v teréne. Máme tu e, mestské skládky, ale my musíme trvať na tom, ako sa riadia e, priemyselné na obchodné e, skládky odpadu, kde sa často e, tieto veci riešia lepšie ako mestský odpad. Keď som hovorila o obehovom hospodárstve, to som počula kolegov, ktorí to hovorili, že áno, že treba e, prestať so spalovaním odpadom, odpadov dobre, ale keď už máte nejaký produkt, ktorý sa stal odpadom, bude recyklovaný alebo re, opätovne použitý raz, dvakrát, po treťom použití už nie je používateľný a nerecyklovateľný a treba niečo urobiť. A tam možno ešte budeme potrebovať aj spalovňu. Ale je absolútne nevyhnutné, aby tie spalovacie jednotky neboli také naddimenzované, ako sú často dnes, a aby e, nepodnecovali k spaľovaniu. E, spaľovanie by malo byť tým posledným riešením, keď už nebude žiadne iné inej možnosti nájsť e, upotrebenie takýchto odpad, odpadových produktov. Takže keď hovoríme o konkurencieschopnosti a o raste, tak obehová ekonomika je e, zásadným prvkom a tam predkladám niekoľko pozmenujúcich návrhov a podporujem správu pani Piety Kajnen. Ďakujem pekne, teraz pán Grote. Ďakujem pekne. Ja sa chcem obrátiť našu spravodajky, chcem sa jej poďakovať. Myslím si, že tu v parlamente je koalícia tých, ktorí sú ochotní, ako to vyplnulo z viacerých rečnických príspevkov, chceme niečo dosiahnuť, je to veľká zhoda a komisiu možno, že budeme musieť dohnať v vyššej miere aktivity. Keď si pozrieme, ako to dopadlo s paličkom o odpade, želal by som si vyššie úsilie Európa mohla byť lídrom v tejto oblasti. Tí, ktorí pracujú v tejto oblasti, vedia, aký obrovský potenciál je v tejto oblasti. Myslím si, že pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, ak to správne budeme riešiť, ide o 2 milióny, 2 milióny pracovných miest a to všetko potom vedie k tomu, že vzniknú nové pracovné miesta, využije sa v plnej miere potenciál, nemáme tak veľa udržateľných kvalitných pracovných miest v Európe, a nemôžeme si dovoliť takto svojvoľne pristúpať tejto téme. Ešte dva body by som chcel predniesť. Ide o to, čo som vlastne predložil podľa pozmeňujúcich návrhov. Ide tu o mrhanie potravinami. V budúcnosti by sa mali snažiť, keď pôjde nejaké správy, či v oblasti plnospodárstva, alebo je to cez výbor pre životné prostredie, kde ide o potravinovú bezpečnosť. Musíme sa zamerať na to, aký dopad má táto legislatíva. Pokiaľ ide o mrhanie potraviny, musíme vyvinúť indikátory, aby sme to mali určitý systém indikátorov, ktorý sa týka toho, aké sú dopady v oblasti mrhania potravinami. Potom sa musíme zamerať aj na to, do akej miery sa môžeme zapodívať ďalšími vecami. Tu ide o také témy, ako napríklad leasing, opätovné využívanie niektorých vecí, alebo zdieľanie, napríklad ako car sharing. Do akej miery by sme mohli vlastne oživiť to obehové hospodárstvo, aby sa podporili aj takéto snahy. No a ešte jedna prozba, musíme sa presne zamerať na jednu vec, totiž tak máme nejaké vhodné postupy, ktoré sa týkajú zhodnotenia odpadu. V našom Valom Mokrsku máme taký dobrý príklad. Ide o e, vyhnívanie suché a mokré. A musíme si uvedomiť, že, musíme si uvedomiť, že ja podporujem absolútny zákaz skládkovania a musíme si ale uvedomiť, že aj keď budú existovať inovatívne technológie, zostanú isté zbytky látok a tie musíme niekde umiestniť. No a toto sú tri body, o ktorých som chcel hovoriť a chcel by som vás požiadať, aby sme dbali na to, aby naše úsilie bolo primerané Takže dobre, pán predseda, už končím. Ďakujem pekne. Teraz pán Haj. Pani Haj. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poblahoželať kolegovi za e, túto, kolegyne za túto excelentnú správu. Naozaj bola potrebná veľká miera trpezlivosti e, k návrhom komisie a správa nám umožňuje vyjadriť sa k tejto dôležitej téme k budúcnosti našej planéty. Nebudem opakovať to, čo bolo povedané, ale chcem zdôrazniť niekoľko bodov. Poprvé, je, ide o to, čo povedala kolegyňa François Grostet a týka sa to harmonizácie štatistických metód. Naozaj je potrebné, aby sme mali takú harmonizáciu, aby sme boli e, efektívni v oblasti obehového hospodárstva. E, po druhé, e, územné prvky. Táto obehová ekonomika sa musí prispôsobiť potrebám teritórií, teda území, tak aby sme nepodporovali čiste iba európske zásobovanie, ale aby sme E, sa snažili zásobovať tak, aby sme znížili, zredukovali vzdialetnosti. A ďalší bod sa týka pritvaním potravinami. To je nesmierne dôležitá téma a my sme za to všetci zodpovední. Vo Francúzsku sme jednomyselne odhlasovali e, boj proti plitvaniu potravinami a ešte potrebujeme definíciu a tam musíme ešte na tejto téme dlho pracovať. A preto chcem podporiť pozmeňujúci návrh 3344. Musíme konať rýchle a musím povedať, že je dôležité, aby sme zachovali cieľ efektívneho využívania zdrojov a nie som za niektoré pozmeňujúce návrhy ako 66, 170 e, a 161, ktoré e, sa to snažia zrušiť. Ďalej, ďalej pani Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pani Piety Kajnen za jej jasnú správu a veľmi dobre spracovanú. To, čo hovorí, ukazuje záujem, ktorý táto téma vyvoláva. A na druhej strane sme to videli, aj keď sa stiahol balíček o odpadoch. Máme tu isté európske uvedomenie a my musíme začať presadzovať nový ekonomický model, obehová ekonomika. A to nie je nevyhnutné len preto, aby sme lepšie chránili životné prostredie, ale aj aj vzhľadom na informácie a údaje, ktoré tu predložili viacerí kolegovia, je to súčasťou strategickej osi rozvoja a priemyselnej e, politiky Európy. Keď výjdeme z tých báz, ktoré nám navrhuje spravodajca, že 40 nákladov na suroviny, e, to je vlastne to figurie v tej bilancii podnikov, takže treba prejsť k lepšej efektívnosti využívania zdrojov. A myslím si, že na to, aby sme rýchlo prešli na obehovú ekonomiku, treba identifikovať tie sektory európskeho hospodárstva, kde ešte stále existujú legislatívne a finančné prekážky tomuto cieľu obehovej ekonomiky. Musíme čo najrýchlejšie e, pripraviť e, tie e, sektory, ktoré e, sú najdôležitejšie. Sú to tri fázy. E, design produktov, spotreba, a samozrejme, že treba mať na zreteli to, že pri spotrebe e, vznikajú odpady a treba vychovávať spotrebiteľov e, k nakladaniu s týmito odpadmi. A tretí bod to je recyklovanie, aby sme mohli opätovne využiť suroviny. A teraz veľmi rýchlo ten hlavný bod je, že aby bolo všetko navzájom kompatibilné, pretože treba stanoviť, koľko zdrojov je opätovne využiteľných a na základe ktorých výrobkov. No a v nasledujúcej smernici sa chceme dotknúť všetkých týchto výrobkov. Teraz tu máme najmä energetické výrobky, ale potom bude potrebné stanoviť kritéria udržateľnosti a možnosti využitia. Pokiaľ ide o recyklovanie a obnovovanie, musíme samozrejme stanoviť záväzné ciele s fixným kalendárom tak, aby e, nedošlo k situáciám, že návrh sa navrhne, hneď sa stiahne. Treba disponovať výpočtami, aby sme mohli porovnávať. A nebudem sa dotýkať otázky spalovní, už sa tu o tom hovorilo, hovorilo sa to aj o úlohe spajovní e, v tom reťazci nakladania s odpadmi. Samozrejme, že e, chceme sa vyhnúť tomu, aby sme naďalej dávali výnimky tým, e, tým vlastne tvorcom odpadov, ktorí nerešpektujú doteraz platné podmienky. Rapport. Ik heb ook een paar amendementen ingebracht. Keď ide o túto správu, ja som predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Pracovala som 12 rokov v Holandsku na tejto téme a my všetci veľmi dobre vieme, aký veľký potenciál sa skrýva v odpadoch a čo sa všetko z nich dá vyrobiť. Súčasná legislatíva sa musí zrevidovať, ale keď všetci e, zavedieme spoločnú legislatívu, urobíme veľký krok vpred. Sú ešte krajiny, kde sa ešte stále e, odpady e, vyhazujú. V mojej nie. Najdôležitejšie je veľmi dobrý, e, dobré separovanie týchto odpadov, aby sme ich mohli lepšie recyklovať. V Holandsku, v Nemecku, aj v ďalších krajinách existujú skutočne cenné odpady, ktoré sa môžu recyklovať a všetci sa musia snažiť o to, aby e, toto úsilie prinieslo e, výsledky a bolo reálne. Ako povedala pani Grostet ohľadne e, spalovní, tak s ňou súhlasím, ale pokiaľ ide o Holandsko, tak tam vidím v oblasti Trente, tam sú spaľovne, ktoré e, požadujú aby sa vlastne stromy e, e, poznači, poznačili, aby sa spalovali a v Holandsku tie stromy nemáme. Veľmi pekne ďakujem a teraz pán Šlek. Uh, thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. Budem pokračovať po chorvátsky. Da u cirkulnoj ekonomii, u nez... Pokiaľ ide o spalovanie, ak chceme podporiť obeho hospodárstvo, musíme nájsť nejaký spôsob, kde vlastne spalovanie odpadu je posledné možné opatrenie, ktoré považujeme za dôležité. Na to je tu tá odpadová hierarchia, ktorá naznačuje aj to, že by sme mali investovať maximálne úsilie a poznatkov do toho, aby sme vôbec predchádzali vzniku odpadu. Súhlasím s pani Bonafé, ktorá hovorila o tom, že musíme vyvinúť veľké úsilie, pokiaľ ide o e, dizajn samotných produktov, ktoré sú, to, toto je veľmi dôležité z hľadiska fungovania obehového hospodárstva. Pokiaľ ide o tento parlament, my sme poslali otázky na písomné zodpovedanie komisii. Tu sa zaoberáme napríklad aj životnosťou elektronických zariadení. A toto je veľmi dôležité z toho hľadiska, že existuje určité podozrenie, že výrobcovia týchto výrobkov účelne znižujú životnosť týchto výrobkov a to preto aj mohli uvieť na trh nové výrobky. A toto je v absolútnom protiklade s princípom predchádzania odpadu. Pokiaľ ide o ekodizajn a ekoinovácie, mali by slúžiť na to, aby sa vyjali nové výrobky, nové obaly týchto výrobkov a takýmto spôsobom môžeme potom znižovať straty, ktoré môžu nastať z toho, že by ste museli kúpiť nové zariadenie a zároveň nám to umožní, aby obaly týchto výrobkov boli využité na nové účely, aby sa dali využiť tieto obaly ešte pred recykláciou alebo predtým, ako by sa nebude skládkovali. Ďakujem pekne. Mr. Nano. Ďakujem pekne. A teraz pán Ninano. Euh, Ďakujem, ja sa chcem poďakovať pani Piety Kajnen za jej správu. Ja podporujem euh, tú koncepciu obehovej ekonomiky, ale treba ešte tam zohľadniť aj lokálnu perspektívu. Nemôžeme zabúdať na domáce stratégie v oblasti týchto okruhov. Pokiaľ ide o prehlbené e, skúmanie, tým viac prekážok nachádzame. Je to taký paradox pri riešení týchto otázok. Nebolo by lepšie sústrediť sa na namiesto toho, aby sme sa sústreďovali na takmer nerealizovateľné e, projekty ako nula odpadu na projekty regionálne. Našou úlohou je produkovať odporúčania e, takým podstatným tendenciám a nie k nadnárodným e, pravidlám, kde sú ťažkosti technické pri ich aplikovaní. Potrebujeme systém, ktorý povedie E, my potrebujeme, aby sme tento systém, ktorý e, podporuje tvorbu odpadov a je vlastne favorizovaný aj voľnou výmenou. To je vlastne podstata problému. Pán Zip. <clears throat> Dziękuję panie przewodniczący. E, wydaje mi... Ďakujem. Mám taký pocit, že je tu celá séria aspektov, ktoré už spomínala aj pani mm, predkladateľka Kajnen vo svojej správe, ja jej chcem mimochodom k nej zablahoželať. Ale ako som povedal, mám pocit, že je tu veľmi veľa e, nesmierne dôležitých bodov. Poprvé, e, životný cyklus výrobkov, už sa toho niekto spomenul, sú isté pochybnosti ohľadne niektorých výrobkov, ako sú domáce elektrospotrebiče, že teda pokiaľ ide o, ten ich, o tú ich životnosť, tak tá je dosť obmedzená v tom zmysle, aby nám čo najmenej trvali a potom sú tu niektoré veci, ktoré trvajú naozaj veľmi krátko a potom náklady na výmenu jednej súčiastky vlastne sa nerentujú, výhodnejšie je kúpiť nový výrobok a mm, čo so starým jednoducho ho vyhodiť a kúpime si teda nový výrobok a tieto produkty by sme mohli využívať. A potom organické odpady, okrem týchto organických odpadov, ktoré hádžeme do, do smeti, sú tu aj také komponenty, ako sú napríklad potravinové zvyšky. Európska únia v súlade s príslušnými štatistikami z ro- v roku 89 sme produkovali 85 tón týchto potravinových odpadov a tam je veľká časť tých potravín, ktoré sa vyhadzujú, sú zabalené a vyhadzujú sa do smeti a pritom by sa mohli opätovne využiť alebo použiť iným spôsobom. Takže ja si myslím, že v tomto zmysle by sme mali e, sa sústrediť práve na tieto veci, pretože tu hovoríme o potravinách, ktoré jednoducho sa nimi plitva a strácajú sa a my ich strácame pretože sa nespotrebujú, hodia sa priamo do odpadu, do smeti a to je vlastne tretina všetkých odpadov. Ja si myslím, že toto je ten najdôležitejší problém, ktorý tu máme. Máme navyše na planéte čoraz viac obyvateľov a e, tu je to potraviny vyhazujeme. E, ja si myslím, že Európska únia si nemôže dovoliť vyhadzovať toľko potravín do smeti. A potom tu máme obrovské množstvo smeti. My tu hovoríme o, o energii, o nula e, energetickej náročnosti, veď nakoniec tieto, e, tieto odpady nám môžu slúžiť aj na získavanie energie. To znamená, že naozaj by tieto potraviny nemali končiť na smetisku. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo komisii. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za túto zásadnú prácu, ako aj zmysluplné pozmejúce návrhy, pokiaľ ide o upresnenia, a odkazy, pokiaľ ide o látky nebezpečné pre životné prostredie a pokiaľ ide o špecifické spomenutie osobitných e, zručností a schopností a pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa mali a stredných podnikov. Pokiaľ ide o tieto politiky, toto bude veľmi dôležité z hľadiska priemyselných politik. Samozrejme, budeme sa podívať aj ekodizajnom. Pokiaľ ide o využitie biomasy, e, vedie k ďalším úvahám, nie len pokiaľ ide o kontext energie a energetiky, ale ide o alternatívne využitie ako materiálu v zmysle udržateľnosti. Pokiaľ ide o správne meranie a monitoring, myslím si, že to je kľúčové z hľadiska tejto stratégie a pokiaľ ide o právne záväzný rámec alebo ciele pre tejto oblasti, tak my pracujeme na indikátoroch, ide tu o spotrebu surovín, to sme navrhli ako určitý indikátor na úrovni EÚ, aby sme vedeli posúdiť materiálovú účinnosť. Pokiaľ ide o tento indikátor, ktorý obsahuje ale viaceré materiály, viaceré látky, myslíme si, že nie ešte vhodný na to, aby sa z neho odvodili záväzné e, ciele pre členské štáty. Aj keď samozrejme viem, že do roku 2030 je dôležité správne nasmerovať úsilie Takže myslíme si, že záväzné cieľe môžu byť silným nástrojom, zároveň to môže viesť k určitým negatívnym vplyvom na životné prostredie, ak sa to správnym spôsobom nenavrne, takže vyžaduje to ešte nejakú ďalšiu prácu. Pokiaľ ide o, o cieľ v oblasti odpadu, komisia pracuje na legislatívnom návrhu, predtým ako sa budú revidovať cieľe v oblasti odpadu posledné poslednej roku 2015 spolu s ďalšími prvkami balíčka o obevom hospodárstva. Samozrejme budeme sledovať tieto ciele, ktoré súvisia s jedným environmentálnym programom a chceme lepšie spôsob, lepším spôsobom odzrkadliť východiskové pozície členských štátov. Na záver by som chcel informovať o verejnej konzultácii, ktorá sa zahaj Európskou komisiou už tento týždeň vo štvrtok a bude bežať do 20. augusta. Bude to príležitosť pre ďalšie príspevky, pokiaľ ide o špecifické aspekty netýkajúce sa odpadu a sú prepojené s e, objemom hospodárstvom. Takže 25. júna tieto súvislosti sa uskutoční konferencia zainteresovaných subjektov. Aj. Ďakujem pekne a teraz dám slovo našej spravodajkyni. Chcel by som ale pripomenúť, že o niekoľko minút budem musieť prejsť do miestnosti, pokiaľ ide o spoločné zasadnutie výborov Envy a Agri. Nech sa páči, pani spravodajkne. Ďakujem pekne za slovo, chcem sa vám poďakovať za dobré a konštruktívne komentáre. Myslím si, že väčšina z nich môže byť veľmi ľahko zapracovaná a je takto možné zlepšiť kvalitu nášho stanoviska a skvalitniť tento dokument Ja by som chcela pogratulovať Francúzsko, to si zakázali e, mrhanie potravinami. Myslím si, že to je dobré. Dobré rozhodnutie je možné je tu prísť nejakými legislatívnymi opatreniami, pokiaľ potravinársky sektor a musíme si uvedomiť, aký veľký objem tvoria potraviny v doma, domácom odpade, v zmesom, domácom zmesom odpade, odpade. Takže tu sú určité prvky, ktoré, ktoré som aj ja chcela zapracovať. A pokiaľ ide o samotnú diskusiu, ide tu o smerovanie, ako pristupovať k skládkovaniu, aké sú alternatívne možnosti. Sú tu určité časti odpadu, ktoré nemôžu byť zbierané v zmysle separovaného zberu a ktoré sa nemôžu, s ktorými sa nemôže nakladať nejako ináč ako spáliť alebo nejakým bezpečným spôsobom uskladniť ako odpad. Ale podľa štúdií to je menej ako 5 celkového odpadu na skládkach. No a pokiaľ je tento problém, ktorým sa zapodievame všetci, je to, akým spôsobom to budeme riadiť, akým spôsobom zabezpečíme to, že napríklad pneumatiky, ktoré by sa mohli využiť sa nespalia, eh, aj keď v rámci spalovania sa získava energia, teda takéto sú úvahy napríklad eh, obcí. Takže tu je dôležité, aby parlament s komisiou diskutoval aj so komunitami, podnikateľskými komunitami. Ide o to, ako vlastne riešiť otázku separovaného zberu biznis modelov. Eh, tu všade sa, aby sa využívali suroviny z, vyňaté z prúdu odpadu a pokiaľ ide o niektoré ďalšie veci, pokiaľ ide o spalovanie, musíme k tomu pristupovať vyváženie. Samozrejme, preto ja k tomu pristupujem tak povedať otvorenie, pokiaľ ide o využívanie existujúcich štruktúr a pokiaľ ide o využívanie zadefinovaných častí v odpade. Asi zložité bude pre niektoré krajiny, Nemecko, Holandsko a Fínsko. To sú štáty, ktoré majú obrovské kapacity skládkovania a spalovania nich sa bude komplikovať situácia, ak sa bude navrhovať, aby sa v budúcnosti viac využívali tie e, suroviny, keď hovoríme o tom, že maximálne by, sa to, by to malo byť 5 aktuálnej kapacity. A teraz vystáva otázka, čo teda s Fínskom, Holandskom a Nemeckom a ďalšími, ktoré, to štáty, ktoré majú veľkú kapacitu, akým spôsobom postupovať ďalej ako je to s výrobou energie a tak ďalej. To bude veľká výzva pre nás. No a to je vec aj lokálnych e, eh, samozpráv a otázka samozrejme dotácií. Thank you very much. And, uh... Ďakujem pekne. Iba by som vám chcel pripomenúť časový plán Hlasovanie bude 17. júna na výbore a na pléne asi v júli alebo v septembri. Nemám nič, bude rôzne, akorát vám chcem oznámiť, že najbližšia súdne nášho výboru sa uskutoční 8. júna v Štrásburgu a potom 16. 17. júna v Bruseli. A teraz ukončíme naše zasadnutie a máme pár minút na to, aby sme sa pripojili ku kolegom z výboru Agri.